Taktiež som obdržal z ECR žiadosti o zmenu zloženia niektorých výborov, ak nebude námietok až do schválenia príslušných dokumentov sa